zodpovednejšie a Európska komisia e, teda chce v, týchto, v tejto oblasti prijať opatrenia. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Uzatváram e, debatu a hlasovanie sa uskutočne zajtra. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to správa pani Maria Badiej Kušet o internete vecí. Vítam komisárku Kresovú a dávam slovo spravodajkyni na 4 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani komisárka, nevyužijem celé 4 minúty, pretože takto neskoro večer a s takým malým počtom poslancov, myslím, nemusím sa tu veľmi rozširovať, ale vzhľadom na to, že ide o správu, ktorá sa venuje téme, ktorá budúcich 10 alebo 15 rokov spôsobí revolúciu vo vzťahu medzi ľuďmi, vecami, vecami a vecami. Je to e, internet vecie. Ja by som tu rada pogratulovala Európskej komisii za jej oznámenie, za to, že ho publikovalo vo veľmi vhodnom čase aj za to, že vlastne môžeme trochu predvídať vopred dôsledky tejto novej aplikácie dôsledky, ktoré môžu mať veľmi veľa plusov, môžu e, v mnohom pozitívne vylepšiť náš život, otvárajú možnosti nového biznisu, obchodu, zlepšenia produktivity, ale samozrejme majú aj svoje mínusy. A tam moja správa, na ktorej som pracovala spolu s tieňovými spravodajcami z ostatných politických skupín, ktorým chcem za ich prácu poďakovať, tak v správe sme sa snažili dosiahnuť, aby užívateľia mali dostatok bezpečnosti a zároveň súkromia pri využívaní týchto nových technológií. Študovali sme, či je možné a či celý e, právny rámec pokrýva všetky možnosti, ktoré otvárajú tieto nové aplikácie. Zdá sa, že áno, ale v každom prípade bude potrebné ešte postupne vyhodnocovať, ako náhle sa tieto nové technológie budú aplikovať v našom živote, tak budeme musieť robiť hodnotenia, či skutočne užívateľia majú zabezpečené súkromie a ochranu svojich údajov, tú ochranu aj e, z hľadiska zdravia a podobne. Ja si myslím, že je to správny prístup, je to len začiatok cesty ešte okrem toho, čo sa spomína v správe, myslím si, pani komisárka, že by sme mali tiež uvažovať nad tým, či správne uvažujem, e, informujeme užívateľov o tom, aby vedeli, o čo vlastne ide. Nie ide len o užívateľov, ale keď hovoríme aj s väčšinou poslancov v tomto parlamente, ktorí sa nevenujú konkrétne tejto téme a keď hovoríme o internete veci, tak sa na nás pozerajú takými, a toto je čo, akože, takže um, je to téma, ktorá nie je dostatočne známa a treba sa jej venovať a tomu sa venuje aj táto správa. A e, tam musíme pouvažovať, akým spôsobom vysvetlíme všetkým občanom a občiankám, čo je to internet veci a čo e, s týmito novými aplikáciami a technológiami e, môže vzniknúť a čo nám to môže priniesť pre ich e, bezpečnosť aj pre ich súkromie. To je, myslím, ústredný bod tejto novej aplikácie že občania musia dôverovať tejto novej technológii a to je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Mám prihlásených niekoľko rečníkov, ktorí e, sa chcú zúčastniť debate v rámci e, spontánnych reakcií. V prvom rade pani Kolaská Popinská. Ak... Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca. E, in... Ďakujem pekne, pani predsedajúca Internet veci je súčasťou digitálnej agendy. Hlavný cieľ digitálnej agendy je zabezpečiť prístup e, k internetu všade, kde je to možné. Musíme bojovať proti digitálnemu ohraničeniu. V Európe sú tu obrovské rozdiely. Napríklad e, v mojej krajine v Polsku len 13 domácností má prístup k broadbandu širokopásmemu e, internetu. V tejto správe sa navrhuje, aby do roku 2013 bol zabezpečený všeobecný prístup k internetu. Pre nás je to veľmi dôležité a teraz hovoríme o internete vecí a mali by sme myslieť na to, že tie rozdiely, ktoré už v tejto chvíli panujú, pokiaľ ide o prístup k internetu, nemôžu sa ešte rozšíriť. Nie je možné, aby táto diskrepancia rástla, pretože sa obávame, že príde potom k novej vlne e, digitálneho vymezenia alebo ohraničenia. Nemôžeme dovoliť, aby tí, ktorí len spoznávajú internet, aby boli, boli sprostredkované oveľa menšie množstva informácií ako tým, ktorí už využívajú internet celé roky. Keď hovoríme o internete veci, tak potom by sme mali myslieť na tie výzvy, pred ktorými stojí Európska komisia, aby sa nestalo, že tie rozdiely, ktoré som spomínala, sa ešte prehlbovali. Ďakujem, pani eh, predsednička. Eh, preto, aby sme opätovne naštartovali hospodársky rast, potrebujeme eh, zabezpečiť uplatnenie technológií s cieľom posilniť rozvoj. Internet vecí je jedným zo spôsobov, ako je možné reagovať napríklad na potreby eh, handicapovaných občanov alebo starších občanov, ale je potrebné mať aj um, opatrenia, ktoré chránia súkromie, ktoré zabezpečujú jednoduchosť prístupu a ktoré poskytujú informácie e, zákazníkom o službách, ktoré sú k dispozícii. E, je potrebné, aby sme implementovali riadne a komisia kontrolovala implementáciu už existujúcich nariadení a aby vydala tie usmernenia, ktoré hodla uh, vydať e, pre Európsku úniu, aby zabezpečila prístup e, k pásmam, e, e, k službám poskytovaným cez širokopásmový internet. Je potrebné príjmať aj doplnkové opatrenia, ktoré napríklad súvisia s odsledovateľnosťou internetových adries. Ďakujem, pán Babanekula. Ďakujem. Gratulujem spravodajkyni za jej vynikajúcu e, správu. Je to správa, ktorá nás obracia do budúcnosti. Ide skutočne o revolúciu vo svete komunikácií, vo svete e, komunikácií medzi ľuďmi a vecami a medzi vecami a vecami. E, to je veľmi obrovská výzva aj pre parlament viesť túto rozpravu a uvažovať o týchto opatreniach Nesmieme ale zatvárať oči pred eh, rizikami, ktoré prináša táto technológia využívaním týchto frekvencií. Je tu niekoľko otázok, ktoré vyvstávajú, akým spôsobom sa budú spracovať citlivé osobné údaje ako bude chránený súkromný život, súkromie a ako sa dosiahne bezpečnosť, a ako dosiahnuť dôveryhodnosť týchto technológií a keď sa budú spracovávať údaje e, tak, takže sa budú rešpektovať základné ľudské práva. Teraz pani Rojtová má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Už 10 rokov sledujeme, ako internet veci mení náš svet, naše zvyklosti a to sme len na prahu možností tejto superdigitálnej revolúcie. Veľmi sa mi páči správa kolegyne Kučet, pretože upozorňuje, že potrebujeme novú európsku legislatívu, ktorá podporí vývoj dodatočnej sieťovej infraštruktúry pre internet veci, zaistí interoperabilitu medzi systémami, zniží rizika v kobernetickom priestore, ale potrebujeme aj kvalitné a skoré hodnotenie vplyvu rádiových vln na zdravie ľudí, zvierat a podobne. Spotrebitelia by mali na každom obale zistiť, kde sú pasívne a aktívne čipy, aký majú rozsah a aké informácie majú. Mali by sme zaistiť, aby občania bezpečne využívali a zároveň bezpečne spolunažívali s týmito čipmi. Mali by sme tiež bojovať proti možnosti zneužívaniu. Nie je možné, aby sa internet vedci rozvíjal bez dostatočnej regulácie potrebujeme jasný politický signál a toto je jasný politický signál aj zadanie pre Európsku komisiu. A teraz pán Paška. rovnako by som chcel podporiť túto správu e, ktorá skutočne otvára dvere pre zavedenie novej technológie technológie budúcnosti e, ktorá skutočne umožní v priemyselnej produkcii e, využiť túto technológiu tak že zmení život našich občanov a zmení teda aj charakterizovanie a posudzovanie alebo zverejňovanie vlastností jednotlivých produktov a výrobkov v súvislosti e, s touto novou technológiou však naozaj treba vážne sa venovať e, legislatívnemu e, zabezpečeniu súkromia občanov pretože technológia umožní monitorovanie sledovanie nielen produktov ale aj užívateľov ktorí tieto produkty užívajú a preto je veľmi dôležité dbať o to aby technológia ktorá príde do života a bude uvedená bola tak právne zabezpečená že nebude poškodzovať súkromie občanov ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz, dávam, a teraz dávam slovo pani komisárke Kresovej eh, v mene komisie. Ďakujem, a pani predsednička. Eh, s veľkým obdivom eh, voči správe pani Ikučetovej by som chcela počiarknúť, že hovoríme rovnakou rečou. A v skutku Európsky parlament e, zohrával veľmi, a zohráva veľmi aktívnu a dôležitú úlohu globálne, teda nielen e, tu v tejto oblasti, e, oblasti internetu vecí. Najmä musím povedať, že e, vo vašej e, správe je veľmi dobre formulovaná časť, ktorá upriamuje pozornosť na ten najvýznamnejší vývoj technológií, ktoré budú mať e, hĺbkový dopad na každodenný život našich občanov v budúcich rokoch a desaťročiach a e, veľký dojem na mňa urobili príspevky ďalších cených členov parlamentu, ktorí e, sa pochválne vyjadrovali o správe pani Badie a počiarkli dôležitosť toho, ako dôležitosť týchto technológií pre európskych občanov. A v skutku správne bolo povedané, toto je aj vec e, komunikácie. My musíme e, venovať viac pozornosti tejto veľmi dôležitej oblasti. Takže ešte raz e, srdečná vďaka za to, že ste zohrali takú tú prekopnickú úlohu pri identifikácii kľúčových víziev internetu veci a chcela by som e, zopakovať, že pani spravodajkyňa odviedla vynikajúcu prácu pri e, akcentovaní e, niekoľkých dôležitých verejnopolitických otázok. Zdieľam je názor v tom, že Európska únia by mala zabezpečiť regulačný a legislatívny rámec a nedávno som hovorila o, na tému a, rámca hodnôt, ak to tak môžem nazvať, e, ktorý by chránil na jednej strane európskeho občana a na strane druhej podporoval investície do súkromného a verejného sektora alebo verejné a súkromné investície do internetu vecí. Aby sa internet vecí, pani predsednička, mohol efektívne rozvíjať a aby naplnil naše očakávania, potrebujeme na strane jednej viesť verejnú diskusiu a na strane druhej musíme e, e, vytvoriť stabilné podmienky pre investície. A bez pochyby sa musíme vyhnúť tomu, aby ľudia získali dojem, že internet vecí e, im bol nanútený to nie je vec, ktorá je povinná. Je to vec toho, že im dávame možnosť, príležitosť, že je tu tá výzva. A ten potenciál eh, týchto technológií je veľký. Musíme si byť vedomi rozhodnutí, ktorý príjmame a zároveň potrebujeme ehm, dať e, výskumnému sektoru a podnikateľskému sektoru perspektívu pre stredno a dlhodobé investície, e, vytvoriť e, férové podmienky a stanoviť súbor spoločných pravidiel. A toto je jedna z tých víziev, ktoré, ktorý, pred ktorými stojí tak parlament, ako aj komisia a e, teraz, keď máme už prijatú agendu, e, je najvyšší čas vyhrnúť si rukávy a začať e, veci realizovať. A my sme v skutku sa vydali po tejto ceste, ale teraz sme dospeli do fázy realizácie a zo 14 tých opatrenia alebo tých činností, ktoré sú uvedené vo znamení komisie, o internete vecí. S radosťou vás informujem, že niekoľko z nich, niekoľko z týchto aktivít už prebieha. Jedna z nich je štúdia o environmentálnych aspektoch uh, identifikácie uh, rádiových frekvencií a taktiež uh, prebieha inštitucionálny dialog. Uh, z hľadiska dlhodobého prvá vlna a, a výskumných projektov financovaných z rozpočtu EÚ začne tento rok a to vytvorí bezprecedentné synergie e, do budúcnosti. A potom sú tu ďalšie e, e, aktivity, napríklad otázka správy týchto vecí, otázka z ochrany súkromia, otázka ochrany osobných údajov, štandardy bezpečnosti. Toto si samozrejme bude vyžadovať ďalšie spoločné, výrazné spoločné úsilie. A to je dôvod, prečo, pani predsednička, som sa rozhodla vytvoriť skupinu expertov, Eh, ktorú požiadame, aby sa zaoberali týmito otázkami a nielen sa nimi, aby sa zaoberali nielen týmito, ale aj inými otázkami. V tejto skupine budú zástupcovia občianskej spoločnosti, priemyslu, eh, regulačných orgánov, univerzít, eh, štátnej správy a, a mám takú predstavu, že táto expertná skupina sa bude stretávať každý štvrtok štvrť rok počas dvoch rokov a potom vám bude poskytnutá samozrejme aj správa o výstupoch tejto expertnej skupiny. Takže, ako som povedala, teraz ide o to, aby sme začali realizovať to, čo sme ľuďom slúpili a slúbili. A teraz krátka reakcia na to, čo tu zaznelo zo strany e, ctených poslancov tohto parlamentu. Áno, v skutku je jednoznačné, že komisia sa jasne vyjadrila, že každý eh, eh, Európan by mal mať v roku 2013 prístup k digitálnym službám a k digitálnemu obsahu. Eh, sme o tom presvedčení a nie len, že sme o tom presvedčení, ale urobíme všetko preto, aby sa tak stalo a viem, že sa tak stane. dostalo sa mi toho privilegia, že som bola pozvaná k účasti na práci medzi inštitúciálnej komisie pre kultúru a toto je jeden e, z bodov programu. Ehm, je to ehm, bez pochyby e, jasné, že každý Európan by mal mať tento e, prístup zabezpečený. A vy, pani poslanka, ste vyjadrili určité obavy v tom, či je to možné urobiť. E, pokiaľ ide o ochranu dát a ochranu súkromia, e, bez pochyby toto je mimoriadne dôležitý bod našej digitálnej agendy, lebo je to o dôvere a bezpečnosti a v prípade, že, že jednoducho nenaplníte ľudí dôverou, tak nemôžete očakávať, že ľudia tento fenomén začnú využívať. Je to kruh, ktorý je vzájomne prepojený a musíme riešiť všetky aspekty aspekty, ktoré sú v tomto kruhu. A, a, a je to naozaj výzva, ktorá pred nami stojí a ktorú musíme zdolať. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Uzatváram debatu a oznamujem vám, že hlasovanie sa uskutoční zajtra. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na našom programe. A síce správa od pána Sosu Wagnera, správa internetu odozdávam slovo priamo